E, proszę o zajmowanie miejsc. Prosím, zaujmite miesta. Začneme hlasovať. Ale než tak učiníme, tak vás poprosím ešte poslan- poslankyňa Koraca Bild, aby prehovorila. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem. Chcela som vás požiadať, ako to vyzerá s parlamentným vyšetrovaním k podvodu s hlasovaním zo strany